obhajcov ľudských práv pri akomkoľvek porušení ľudských práv v teréne v Afrike. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme pekne, pani komisárka. No a na záver rozpravy bolo predložených 6 eh, návrhov uznesení od 6 skupín ECR, EPP, e Zelený ALDE, SAD, GUNGL. E, Rozpráva je týmto ukončená a hlasovanie sa uskutoční eh, po rozprave. Ďalšia téma je Bielorusko, najmä prípad Andrea Podsobuta. No a slovo dostávajú uh, autory ako prvý kolega Kačžmarek. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni, <clears throat> ja som veľmi rád, že môžeme povedať, že pán Podsobuta bol prepustený z v sobotu, avšak dodržiavanie ľudských práv v Bielorusku v žiadnom prípade nie je uzavretá kapitola, pretože čokoľvek sa v Bielorusku stane, má to politickú motiváciu. Veľmi často sa zákony uplatňujú tak, aby sa perzekovali tí, ktorí bojujú za slobodu prejavu. No a na to sme tu my, aby sme bojovali za slobodu prejavu, pretože to je jeden z pilierov našej demokracie. Sloboda prejavu už z princípu, ako princíp sa v eh, Bielorusku porušuje. No a pán Počobut sa tiež stal obeťou. No a preto treba vyzvať bieloruské orgány, aby prepustili všetkých eh, väzňov svedomia z, z väzňa, z väzby. Ďakujem pekne, kolega Kačmarek. A nasleduje kolegyňa Lunáček na jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni, my sme tiež boli veľmi pozitívne prekvapení faktom, že pán Andrej Počobut bol minulú sobotu prepustený. Ale ako povedal predchádzajúci rečník, nemôžeme sa uspokojiť so situáciou eh, v ľudských právach a slobodou prejavu, hlavne žurnalistov, ale tiež opozície, opozície eh, právnikov a tak ďalej v Bielorusku zaznela tu kritika o tom, ako pán Lukašenko vedie krajinu. Je to veľmi blízko k diktátorstvu a je to podľa mňa posledná diktatúra, ktorá v Európe existuje. Ja som veľmi rada, že Európsky parlament je v tejto veci zjednotený proti akémukoľvek porušovaniu slobody prejavu v európskych krajinách. Takže v našom uznesení od bieloruských orgánov žiadame, aby všetky formy tlaku boli okamžite ukončená. Či už sú to žurnalisti, e, zamestnanci médií, alebo žurnalisti, alebo iní aktivisti, aby boli všetci prepustení. Toto je Európa a Bielorusko je súčasťou Európou, Európy. A bieloruské postupy v Európe nemajú miesto. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty kolegyňa Šáke. Ďakujem za slovo. Aj keď pán Počobut bol uvoľnený z väzby, ešte stále je obvinený z osočovania prezidenta a to iba za svoje novinárske aktivity, aj ako člen poľskej menšiny, ktorá žije v Rusku. Nie je jediný. Situácia obhajcov ľudských práv tejto spoločnosti, e, zástupcov novinárov a situácia vo všetkých občanov v Bielorusku sa jednoducho zhoršuje, pretože sa im upiera sloboda prejavu aj online na internete sú jednoducho pod veľkým tlakom. Toto sa deje s pomocou firiem, ktoré sídlia v EÚ a exportujú do Bieloruska technológie, ktoré umožňujú túto internetovú kontrolu. To je nehorazné porušovanie ľudských práv prostredníctvom technológie, ktorá sa vyrába v Európe. Toto musí skončiť. Je to posledná diktatúra v Európe Bielorusku a mali by sme naozaj konať, aby sa čoskoro vydala na cestu k demokracii. EÚ musí vyslať jasný signál bieloruským úradom, že nie sú vítaní na stretnutí východného partnerstva, ktoré sa bude konať v Bruseli koncom tohto mesiaca. Bielorusko by, malo byť, e, by mu malo byť dané najavo, že musia splniť isté podmienky, prísne podmienky, ak chcú byť súčasťou E, Európy a musia rešpektovať právny štát a ľudské práva, pretože v Prahe v roku 2009 sami podpísali takúto deklaráciu. Medzi tým by sme mali zintenzívniť naše e, kontakty s občianskou spoločnosťou v Bielorusku a takisto osobné kontakty medzi ľuďmi, ktoré by mohli pomôcť slobode zhromažďovania, slobode vyjadrovania. Mali by sme bojovať proti všetkým zákazom voči takýmto ľudským právam, pretože sú to uholné kamene demokracie. Je naozaj ironické, že práve Bielorusi sa zaviazali v Prahe rešpektovať všetky tieto dohovory. Mali by sme ešte aplikovať dodatočné sankcie zo strany Európskej únie a tie, ktoré sme už ako EÚ aplikovali, nemali by zostať na papieri, ale mali by byť v praxi naozaj zrealizované. Ďakujeme pani kolegyni Šáke, teraz kolega Repo na minútu a pol. Ďakujem pekne. Andrej Počebut, eh, polský eh, novinár v Bielorusku, bol zatknutý. Ďalej treba povedať, že v Bielorusku eh, zatýkajú vtedy, keď sa vyjadríte proti prezidentovi Dá sa tiež povedať, že e, e, rozsudky e, trvajú alebo sú v dĺžke niekoľkých rokov, len preto, že niekto kritizuje pre, prezidenta. To je dôkaz slabosti, nie sily. Preto treba zabezpečiť, aby sa demokracia v tejto krajine dodržiavala. Andrej Počebut je len jeden z mnohých a preto sa tešíme že v Európe je toľko kritiky, ktorú e, občania vyjadrujú i cez internet a, a to pomáha k prepusteniu. Treba povedať, že minimálne 13 ďalších politických väzňov musí byť prepustených. Zatýkanie ľudí je veľmi tvrdý postup a aj Bielorusko sa musí držať svojich vlastných zákonov, eh, aby takéto niečo nebolo možné. Preto je nevyhnutné, aby na zasadnutí eh, ministrov zahraničných vecí východného partnerstva táto téma bola tematizovaná. Nasleduje kolega, kolegyňa, kolega Maštálka na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, chcem sa pripojiť k tým, ktorí dnes bránia tých, ktorým hovoríme svedomia. Eh, svedomia každý, kto je prenasledovaný za svoje názory, by mal byť chránený. Obávam sa, že e, naše e, e, prejednávanie nezodpoveda situácii. Môžeme síce príjmať rezolúcie na obranu človeka akejkoľvek národnosti, ale nemali by sme pritom svojou výberovosťou podnecovať etnické a medzištátne spory, ktoré by mohli vyústiť do oveľa závažnejších porušení. Dnes príjmeme rezolúciu, ktorá má chrániť práva Andreje Počobuta. Obávam sa však, že dnes väčšina našich voličov sa bude oveľa viac zaoberať e, e, právami iného e, väzňa Juliana Assangea. Nie, nie je podľa vás precedentom, že ten, kto poodhalí e, špinavé tajomstva politiky, môže byť len tak kriminalizovaný? Ďakujem. Ďakujeme kolegovi Maštalkovi. E, posledný z autorov uznesenia, spoluautorov uznesenia. Pardon, e, modrá karta zo strany pána Poselta na adresu pána Maštalku, ak ten takto dovolí chcel by som sa pánu na Maštálku spýtať, e, nuž, bieloruský veľvyslanec v Prahe veľmi chválil prezidenta e, Klausa a ďakoval mu za konštruktívny prístup k Bielorusku a pánu kolegu Maštalkovi by som sa chcel spýtať, ako hodnotíte túto skutočnosť? Pane kolega Maštalka, ďakujem, ale ja nie som tlačovým e, hovorcom pána prezidenta Klausa. Ďakujeme kolegu Maštálkovi. A teraz ako posledný z autorov uznesenia kolega Migalsky. Ďakujem. Dámy a páni, pani Šáke sa nemýli, keď tvrdí, že pán e, Počobut bol iba prepustený na čas trvania e, súdneho pojednávania. Ešte vždy e, mu hrozí až 7 rokov väznenia. Pán e, Red mal pravdu, keď povedal, že tu 13 ďalších ľudí si trúfli postaviť sa poslednej diktatúre v Európe. Prečo je vlastne počobu vo väzení? Pretože je Poliak, pretože je členom opozície a ešte aj novinárov a to nie je všetko. Je to odvážny uh, uh, novinár, odvážny človek z opozície. A to bolo presne to, čo vnímal uh, Lukašenko. Z čoho je teda vinný? Z toho, že si dobre robil a správne robil svoju prácu. otázka znie, či my robíme dosť. Pretože tu bude vždy v, tejto, v tomto parlamente skupina ľudí, ktorí nebudú schopní e, zachovať e, po celý čas spoločnú politickú e, líniu. Mali by sme sa rozhodnúť, či chceme použiť inú politiku ako tú, ktorú používame doteraz, to znamená politiku cukru a byča zlyhali, zlyhávame neustále v tom e, úsilí zachovať voči Bielorusku rovnakú líniu. Ďakujeme pánu kolegu Migalskovi, toľko autory. A teraz e, rečníci v mene frakcií začíname kolegom Silvestrisom na minútku. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som povedal a odsúdil nedostatok slobody v Bielorusku pretože vieme informácie od korešpondenta v Bielorusku. Tento polský novinár bol e, zatknutý pred, a obvinený z toho, že osočoval prezidenta Lukašenka, že bolo to obvinenie z nadsti, utrhačstva a teraz čeli 7 rokom vo väzení. Už stravil celé mesiace vo väzení len preto, že napísal článok proti prezidentovi. A predsa existuje E, sloboda prejavu. V Bielorusku je však táto sloboda prejavu závažne obmedzovaná. Ľudia sú väznení za to, že sa vyjadria. A vyšetrovania ukázali, že títo ľudia sú mučení, že väzni svedomia sú obviňovaní zo všetkých možných vecí, ktoré sú iba zneužívaním ľudských práv, ktoré sa nezakladajú na pravde. To by sme mali mať na mysli, keď hovoríme o rozširovaní Európskej únie. Ďakujem pekne, kolegyňa Geringer teda Odenberg. Cenzúra médií a to, že sa nemôže uplatniť sloboda prejavu, to je bežná prax v Bielorusku. Zákon, ktorý bol prijatý v roku 2009, mediálny zákon, umožňuje takéto praktiky. V roku 2011 95 novinárov bolo daných do väzby, 13 z nich uväznených. 21. júna Andrej Počobud, bol uväznený. Je to novinár, ktorý je členom Únie Poliakov v Bielorusku a bol obvinený z nadsti utrhačstva, z osočovania a aj keď bol 3. júna prepustený, jeho vyšetrovanie a obvinenia proti nemu pokračujú. Apelujme na bieloruské úrady, aby dodržiavali článok 24 Bieloruskej ústavy, ktorý zaručuje slobodu prejavu občanom Bieloruska. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No a slovo dostá teraz kolega Tenok. Vážený pán predseda, prípad aktivistov a novinára Andreja Pocobuta, ktorý patrí do polskej menšiny v Bielorusku, ilustruje paranoju a brutalitu bieloruského režimu. Ako, ako keď fungovalo KGB, bol aj tento človek uväznený za to, že má internetové noviny a že osočoval údajne prezidenta Lukašenka. Je to jednoducho legitímna debata. Je to súčasť demokratického procesu, keď sa ľudia vyjadrujú, ale v Bielorusku takéto voľná, voľný prejav viedlo k tomu, že dostal tento novinár trojročné väzenie a že čelí súdnemu procesu. Lukašenkova diktatúra jednoducho nectí pravidla právneho štátu, súdnická moc a súdny systém nefunguje spravodlivo. Mali by sme zvýšiť sankcie voči Lukašenkovmu režimu, volať potom, aby odstúpil a aby Bielorusko malo voľné, slobodné voľby, aby sa mohlo vyvíjať slobodne. Môžeme sa len smiať, keď nám hovoria, že máme v Bielorusku ďalšiu Kubu, rovno uprostred Európy. Ďakujem pekne, kolega Tenok. A teraz na jednu minútu kolega Murphy. On... Aby, sme, aby si Lukašenko udržal svoj, svoju moc, brutálne zastrašuje a robí represálie voči akýmkoľvek aktiv, aktivistom a opozičným aktivistom, ktorí pochádzajú z menšín, ktorí obhajú ľudské práva alebo ktorí jednoducho len robia aktivity v oblasti odborov. Uväznenie Bialeckého, ktorý bol riaditeľom Centra pre ľudské práva, je takisto ilustráciou týchto represálí. Okamžite by mal byť uvoľnený spolu s ostatnými väzňami, ktorí boli vrhnutí do väzby. Tento parlament by mal apelovať na okamžité moratórium voči trestom smrti a za zrušenie trestu smrti. Ja takisto ho, hovorím za medzinárodné hnutie odborov, ktorí bojujú spolu s pracujúcimi v Bielorusku a ktorí hovoria, že treba vybudovať sieť odborov v Bielorusku, aby mohli sa títo ľudia postaviť proti masívnej privatizácii a nedostatkom v demokracii a porušovaniu ich ľudských práv, pretože väčšina populácie by sa mala postaviť proti elite, nielen niek- niekoľkí aktivisti. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán kolega Murphy. No a slovo dostáva pán Paška

Toľko k rečníkom v mene politických skupín. A teraz nasledujú ďalší rečníci. Pani Jakonsári na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja Ja som sa často stretávala s politickými väzňami v Bielorusku, aj so žurnalistami a inými aktivistami v krajine, ale aj v zahraničí. Politickí väzni by v Európe už v podstate nemali existovať. A situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku je aj naďalej zlá. No a postup Európskej únie musí byť ešte aktívnejší. Stále treba vyvíjať vplyv a tlak. Veľmi dôležité je teraz snažiť o to, aby na stretnutí ministrov zahraničných vecí sa o tom hovorilo. Takže aby tieto porušovania ľudských práv boli na programe. Rovnako treba podporiť mládež a študentov, ktorí chcú ísť ďalej smerom k slobode a demokracii. Ďakujem pekne, pani Jakonsári. Teraz prechádzame ku KHDI. A rovnako sme dostali veľmi veľa žiadostí o slovo a preto vás žiadam, aby ste sa nehnevali ja dám slovo tým, ktorí nedostali slovo ešte v predchádzajúcich debatách. No a ako prvý dostal slovo kolega Protasievič. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pred týždňom, keď sme predložili uznesenie, pán Počobut sa nachádzal ešte stále vo väzbe medzičasom bol už prepustený. A chcel by som povedať pár vied Počobutovi, pretože ho osobne poznám. On ma navštívil v Polsku. Je to človek s veľmi silnou osobnou integritou a je to človek, ktorý v Bielorusku odvádza vynikajúcu prácu v rámci svojej odborárskej činnosti. A dovolte mi pripomenúť ešte osobu Adama Michnika, ktorý mne v situácii komunizmu a rovnaká vec sa vzťahuje na Andrea Počobuta v Bielorusku, bieloruský režim a prehrá rovnako ako komunizmus prehral v porovnaní s Adamom Michnikom. Takže ja vyzývam bieloruské orgány, aby skončili s represáliami. Ďakujem pekne kolega Protasievič a slovo dostáva kolega Lisek. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za slovo. Sú ľudia, ktorí si povedia, ach, zase len ďalšie uznesenie v prípade Bieloruska, na čo, veď Lukašenko sa vôbec nezaujíma o žiadne rezolúcie ani uznesenie, ale možno, že je to signál, ktorý vysielame Bielorusku a som si istý, že tieto signály v Bielorusku niekto počúva. Verím, že existuje skupina ľudí, ktorí sú okolo prezidenta Lukašenka. Sú to ľudia, ktorí vyhadzujú ľudí z pozícii za to, že sú z opozície alebo že boj, za to, že bojujú za slobodu prejavu. Sú to ľudia, ktorí vylúčujú študentov z univerzit. Táto Lukašenková skupina by mala pamätať na to, že sme tu my a vieme o nich a že im nedovolíme, aby si prišli zaližovať do Špajčiarska, aby prišli na dovolenku na španielské pobrežie, na pláže a možno aj týmto spôsobom si niečo pripomenieme. I si niečo pripomenú. Saja. Ďakujem pekne, slovo dostáva kolegyňa Esaja. Ďakujem, pán predseda. Bielorusko je neustále na eh, pretrase tu, keď hovoríme o naliehavých otázkach eh, v ľudskoprávnej oblasti. Postup Bielorusy potlačajú vlastných eh, obyvateľov, vlastnú tlač a novinár, o ktorom tu hovoríme, ten sa už opakovane e, kriticky vyjadroval na adresu svojej vlády, na adresu vlády. Ne, ne, nebol, nedostal sa však do, do väzenia poprvýkrát kvôli údajnému osočovaniu prezidenta. Je tu i množstvo ďalších politických e, väzňov, Michal Čadok napríklad, ktorý je e, vo vezení e, tyraní. A tu sa chcem obratiť na pani komisárku, aby urobila všetko preto, aby pomohla politickým väzňom. Nasleduje kolega Obermajer, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V súvislosti s týmto novinárom sa, si medzi ním môžeme položiť otázku e, e, slobody tlače. Je to veľmi dôležitá súčasť eh, demokracie. Hovorí sa o tzv. štvrtom pilieri. Dôležité je položiť si otázku, eh, eh, ako to vyzerá s prechodom na demokraciu v tejto, v tejto republike. Možno sa pozrieť na to, ako to vyzerá s preháňaním postihov, trestoprávnych postihov tento človek e, pracuje, žije v Bielorusku, je občanom Bieloruska a práve v Európe musíme byť veľmi citliví, e, pokiaľ ide o zmiešanie sa do záležitosti cudzej krajiny, e, tak ako to dnes bolo odporúčané v súvislosti s tými grémiami spolupráce, to je pre mňa nesprávna cesta. Nemali by sme merať rozdielným metrom, pretože keď ide o dôležitého e, hospodárskeho partnera niekde na arabskom poloostrove, tak zatvárame oči. Pripomeňme si prosím to. Pán Obermajer, otázka od kolegu Migalského. Nech sa páči. Veľmi krátka otázka. E, z vašeho e, príspevku som nepochopil, či podporujete e, väznenie pána Počobuta, alebo ste proti tomu alebo hovoríte, že to je vnútorná záležitosť Bieloruska a nemali by sme do toho zasahovať. Alebo je naopak našou povinnosťou e, e, vyjadrovať sa. Vy ste predsa platení e, za to, aby ste bojovali za ľudí, ako je pán Počobut. Ďakujeme pán Migalsky, pán Obermajer. Ďakujem kolega za túto otázku môžem upresniť svoje stanovisko, ale mal som len jednu minútku. Samozrejme, že to je určite príležitosť pre európskych poslancov zamýšľať sa na touto vecou. Ale mne ide o to na jednej strane vyváženosť, nájsť vyváženosť pri vymeriavaní e, prečinov proti ľudským právam, proti slobode tlači. Ako som už povedal, u iných krajín by som očakával e, E, alebo vidím, že sme tolerantnejší, prečo ide, pretože ide mocnejšie a dôležitejšie krajiny. E, teda na jednej strane musíme podporovať Bielorusko na ťažkej ceste do demokracie, ale musíme byť aj citliví, nesmieme zabúdať, že e, sa treba o týchto ľudí starať, ale musíme byť veľmi, veľmi citliví. Ďakujeme pán Obermajer, teraz kolegyňa Kolárska-Bubinská. E, e, Počas stretnutia východného partnerstva bieloruskí zastupcovia hovorievajú, že Bielorusko odsúvajú na okraj diania nespravodlivým spôsobom a zároveň Bielorusko pokračuje vo svojom praktizovaní nedemokratických postupov v Bielorusku sa ľudia uväzňujú. Bielorusko ignoruje signály, ktoré vysielame režimu. Preto apelujem na východné partnerstvo, na ministrov zahraničných vecí východného partnerstva, aby zrevidovali vzťahy s Bieloruskom. Aby vzali do úvahy, že Bielorusko ignorujeme, čo hovoríme režimu a neustále porušuje ďalej a ďalej ľudské práva. Bielorusko musí pochopiť, čo im hovoríme. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pani kolegyňa Kolárska-Bobinská a na záver tohto procesu eh, kolegyňa Thun Honstein. Ďakujem, pani przewodniczący. <clears throat> odrzuci... Ďakujem, pán predseda, za slovo. Áno, práve včera to bolo, keď sme zamietli dohodu o boju proti falšovaniu akta, pretože boli nejaké veci stále nejasné. Niektorí z nás mali pocit, že obmedzujeme slobodu používateľov internetu. Bolo to dosť ťažké rozhodnutie, ale rozhodli sme tak, pretože sloboda médií, sloboda informácií je niečo, čo má pre nás zásadnú dôležitosť. A dnes apelujeme na Bielorusko, aby sa tiež správalo podobne. To, čo robia bieloruské úrady, je nesprávne. A postoj Andreja Počobuta, bezúhonného človeka, člena demokratickej opozície v Bielorusku, je, on robí veľmi dobré veci a my ho podporujeme a všetky európske inštitúcie za ním stoja. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pani kolegyňa. Turan Hornstein, tým sme uzavreli proces Catch a na záver diskusie pani komisárka eh, Hedegaard. Ďakujem, pán predseda. 23. Eh, septembra Bielorusi budú voliť v parlamentných voľbách. Táto rozprava je preto dobre načasovaná, pretože všetci vieme, že sloboda prejavu je základným eh, prvkom každej predvolebnej kampane, pretože je to, a preto je to veľmi dobre načasované a dôležité, aby sme mali silné posolstvo celého parlamentu. Vysoká predstaviteľka Ashton si robí veľké obavy, pokiaľ ide o nedostatok rešpektu e, právneho štátu a ľudských práv v Bielorusku. Od apríla prominentní e, poli, politickí väzni e, e, boli už e, prepustení, ale ďalší e, neboli e, Dvaja boli prepustení, ale viacerí zostávajú vo vezení. Porušujú sa ich občianské a politické práva. Za posledné týždne sme opätovne videli intenzifikáciu represívnych politík e, proti tým, ktorí pozdvihli svoj hlas. Hovorca a, a pani Aštanovej preto minulý týždeň vyjadril e, veľkú obavu v súvislosti E, s udalosťami minulého týždňa, minulých týždňov porušenie ľudských práv voči opozícii a nezávislým médiám. Sloboda e, tlače e, v Bielorusku je vážne okresávaná. Mnohí novinári sú často priamým terčom týchto zásahov. Oto, osobitný odkaz venovala pani Eštonova práve novinárovi Počobutovi ako sme dnes počuli, opätovne e, obvinenému z osočovania prezidenta. Predtým bol prepustený, ale e, obvinenia doteraz neboli e, stiahnuté. Ďalšie odsúdenia voči Pavlovi Sviatlovi za to, že verejne nadával na prezidenta na verejnosti a tak ďalej Celkový, celková atmosféra strachu vedie k boju, vedie k okresávaniu slobody prejavu, manifestácií, združovania e, za, a vykonávania akýchkoľvek e, opozičných aktivít. Preto vysoká predstaviteľka opätovne vyzýva orgány, aby pozastavili všetky e, kroky e, voči médiám, občianskej spoločnosti, politickej opozícii a aby e, sa zvrátili terajšie represívne politiky. Pani Esaja aj ďalším rečníkom kom, chcem povedať, že mám pozbudivé správy. Od dneška je tu nová vývojová tendencia, pretože uh, Eh, eh, Rada pre ľudské práva OSN dnes eh, vlastne prijala uznesenie k ľudskoprávnej situácii v Belorusku. 22 hlasov za, 20 sa zdržali a 3 hlasy boli proti. Toto uznesenie veľmi jasne vyzýva bieloruskú vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila a rehabilitovala všetkých politických väzňov a okrem toho uznesenie znovu nastoluje mandát špeciálneho spravodajcu pre Bielorusko, ktorý každoročne bude informovať Radu pre ľudské práva a e, e, valné zhromaždenie OSN. Myslím si, že toto je veľký úspech pre EÚ, e ktorá získala veľké množstvo pozitívnych hlasov a menšie, menší počet negatívnych hlasov pokiaľ ide o ustanovenie špeciálneho spravodajcu. Takže situácia je vážna, ale myslím si, sú tu i dobré správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na záver rozprávy bolo predložených 6 návrhov uznesení. Hlasovanie sa uskutoční po následnej eh, rozprave. No a to sa týka